Dobré ráno všetkým prajem. Už je 10 minút po 9. mali by sme začať. A ja budem teraz hovoriť po švedsky, takže si prosím pripravte slúchadla. Välkomna allihopa till eh, dagens sammanträde. Det är en Vítajte na dnešnom stretnutí. Naozaj máme dnes toho veľa. Takže budeme dokonca aj hlasovať. Je to mnoho hlasovaní, bude nám to iste dlho trvať. Prvý bod na programe je prijatie programu schôdze. Je to návrh na zmenu programu. Sú tu problémy s tlmočením? Alebo už sa to zlepšilo? Áno, už je to v poriadku. Je tu návrh na zmenu programu, pretože budeme hlasovať o bode 16. Mali sme hlasovať o bode 16 podľa programu. Týka sa to spoločného hlasovania, teda hlasovania k správe z výboru AFET výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Nebolo však možné pripraviť pozmenujúce návrhy včas, takže budeme musieť odložiť dnešné hlasovanie v tejto veci. A, nám, a umožníme spravodajcovi, aby navrhol svoje vlastné pozmenujúce návrhy, a to priamo Takže s pani Gomeš, ktorá je spravodajkyňou, budeme diskutovať, ale ona len odprezentuje svoje pripomienky a hlasovať nebudeme. Môžeme prijať takto pozmenený program? Veľmi pekne ďakujem. Eh, då eh, eh, går vi in till punkten och lagom till det så <laughs> till punkten Bod 2 dnešného programu Máme tu nového náhradníka v tomto výbore, pani Mindok Vety. Chcem ju privítať v našom výbore. Så, eh, och eh, min fru Kleveti ersätter eh, fru Plamson. Pani Kleveti nahradila pani Plamson je tu dnes prvý raz. Vítame vás. Ďalšie stretnutie bude 4. júna, budúci týždeň. Je to otvorené vypočutie pre verejnosť, situácia žien v Severnej Afrike od 3. do 6. popoludní. Ďalšie oznámenia predsedajúceho. Členovia tohto výboru dostali štúdiu z oddelenia pre politiku o zaraďovaní rodového hľadiska do hlavného prúdu spoločnosti a stretnutie výboru DV 18. júna od 3. do 6. večer. E, tam dostanete pozvanky. To je ďalšia vec. A 21. júna komisia bude štartovať dvojročnú kampaň o tom, aby viac žien sa zapájalo do výskumu, vývoja a inovácií. Chceme prelomiť stereotyp, ktorý dnes funguje, že ženy nie sú schopné sa zapojiť do tohto odvetvia. Členovia tohto výboru boli pozvaní na 21. júna na toto stretnutie. Vi, går, vi kan därmed gå till punkten 3 och det är då... Eh... eh Prechádzame k bodu 3 dnešného programu. Oznámenie predsedajúceho o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori. V zložkách pred sebou máte zápisnicu. Ak nemáte, k zápisniciam žiadne námietky alebo pripomienky. Predpokladám, že týmto sme zápisnice schválili, takže sú schválené. Štvrtým bodom dnešného programu a prvým zásadným Och det är kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn. Týka sa to pracovného pod, pracovných podmienok žien v sektore služieb. Spravodajkyňou je pani Pérez, ktorá nám odprezentuje svoju správu. Nech sa páči, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente, eh, queridos eh, colegas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 ľudí, ktorí inak sú v zdravotníckých zariadeniach, starostlivosť o rodinu a podobne. Sme v zdravotníckej sme v hospodárskej kríze, ktorá sa odráža aj v hospodárstve Európskej únie i pracovné trhy sa stále viac deregulujú. A vzhľadom k tomu, že vlády príjmajú spomínané opatrenia, a zamestnanci a predovšetkým zamestnankyne na pracovnom trhu majú čoraz neistejšie postavenie. v službách v domácnosti je to mimoriadne pozorované. Mali by sme vyzvať členské štáty EÚ, aby prijali legislatívne opatrenia, ktoré by e, regulovali príslušné záležitosti v oblasti služieb, o ktorých hovoríme, a aby zákonné opatrenia, tam, kde ich zákon vytyčuje, boli i dodržiavané. Hospodárska kríza, to, že je hospodárska kríza, znamená, že je stále viac opatrení, ktoré riešia alebo nastolujú rovnoprávnosť žien a mužov a to má negatívny dopad na ženy. Ďalej v správe hovoríme o potrebe obrátiť sa na radu aby bola zmenená smernica o materstve, aby sa prijala flexibilita, ktorú navrhuje Európsky parlament a zlepšili sa pracovné podmienky tehotných žien. Táto otázka je žiaľ už príliš dlho otvorená. Európsky parlament splnil svoju povinnosť, snažil sa dosiahnuť isté stanovisko majoritné naprieč politickými skupinami a je povinnosť prijať takéto stanovisko parlamentu, podľa mňa. Je treba vyvinúť tlak na radu, aby sa venovala takejto téme. V tejto správe hovoríme i o istých obavách, ktoré máme v oblasti služieb súkromnej starostlivosti, napríklad masáže a podobne, za ktorými sa často skrýva prostitúcia. Táto prostitúcia býva i výsledkom obchodovania s ľuďmi. Aj toto sa objavuje v našej správe. My sme opakovane hovorili o otázke, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi. Preto sa nemôžeme obratiť chrbtom k tomu, že existuje aj takáto skutočnosť. Je tu ešte mnoho ďalších otázok. Vyzývam kolegyne a kolegov, aby sa nimi v rámci tejto správy zaoberali. Isté, že sa dá táto správa ešte vylepšiť, ak prispejete svojimi návrhmi. Prosím vás, aby ste sa venovali e, svojej práci, aby ste zlepšili túto správu, aby ste prispeli k jej zlepšeniu aby sa parlament mohol jasne vyjadriť, aby bolo jasné, že my i ďalšie verejné inštitúcie sú citlivé voči tomuto problému a stávajú sa k nemu jasne. Na záver by som chcela poďakovať sekretariátu aj svojim spolupracovníkom za pomoc pri práci na tejto správe. Ďakujem za pozornosť. Eh, Ďakujem pekne za správu. Otvoríme diskusiu pani Skivovská sa prihlásila ako prvá. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať niečo o pracovnom trhu. Zamestnanosti vidíme, že je tu trend pre ženy v sektore služieb. No a aké problémy, s akými problémami sa môžu ženy stretnúť v tomto sektore? No sú tu štyri hlavné veci. Poprvé, nerovnaká mzda. Všetci vieme, že jeden z základných princípov Európskej únie je rovnaká mzda. Podarilo sa nám zaviesť takéto pravidlo v niektorých členských štátoch, ale v praxi sú veci často rôzne. ženy zarábajú priemerne 16 menej ako muži. No a v Polsku v sektore služieb je platový rozdiel medzi mužmi a ženami jeden z najvyšších v Európe. A to je jasná diskriminácia na pracovnom trhu. A má mnohé následky. Ďalšou vecou je harmonizácia pracovného a rodinného života. Závisí to od povahy práce. Ďalšou vecou je infraštruktúra. Ako pomôcť pri starostlivosti o starších ľudí a ženy a deti. Ženy často čelia rôznym prekážkam, musia čeliť chudobe, niektoré dokážu harmonizovať pracovný a rodinný život a nájdu spôsob, ako sa postarať o deti, rodičov starých alebo starých rodičov. Niekedy môžu pracovať z domu. Práca na diálku je možno riešením, ale často býva pritom odmena veľmi nízka. Nie som si istá, či má pani Peresa pravdu flexibilný pracovný čas nie je vždy zlý. Samozrejme dôležité je, či ženy si zvolia túto možnosť alebo nie. No, veľmi často sa ženy rozhodnú samotné, že sa rozhodnú pre flexibilný pracovný čas a vyriešili tým svoje problémy. Ďalšou vecou, na ktorú sa musíme pozerať, sú podmienky, zamestnávania žien. Často nemajú úplne úplne, úplne, úplne pokrytie sociálneho poistenia. Často zostávajú obeťami čierneho trhu alebo nejakých šedých oblastí. No a ďalšou vecou je, je skrátenie pracovných miest, škrtanie postov od začiatku krízy, my sme sa pýtali, aké dopady to bude mať na rovnosť príležitosti. A pýtali sme sa, či sa nám podarí vyvážiť rodové otázky na pracovnom trhu. Štatistiky ukazujú, že kríza veľmi tvrdo zasiahla aj zamestnávanie žien. Na to nesmieme tiež zabúdať. Čísla ukazujú, že pre mužov je jednoduchšie vrátiť sa na pracovný trh, ako je to pre ženy. Ženy často pracujú v, vo verejnom sektore, a proste škrty, proste v rozpočte. Pani Pérez už hovorila o istých stereotypoch. My sa musíme snažiť zlepšiť pracovné podmienky pre ženy a ich schopností. Učili sme, že často je ťažké pre ženy, aby sa dostali do vedúcich pozícií. Často ženy nemajú náležité sociálne poistenie. Myslím tým ženy do 50. roku života. No a chcel by som povedať, že bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú, že je pre nich veľmi ťažké zatrvať na pracovnom trhu, hlavne čo sa týka flexibility. No a čo sa týka sociálnych politík, ak porovnáte verejný sektor súkromný sektor, tak, eh, tak eh, vo verejnom sektore je možné pre ženy eh, venovať sa kariére a súčasne rodine. V súkromnom sektore to často tak nie je. My musíme zdôrazňovať potrebu vyššej miery transparentnosti pri rekrutovaní zamestnancov v sektore služieb a v súkromnom sektore. Takže ďakujem pani Perez za vynikajúcu správu. Ďakujem pekne. Teraz pani Kohmerin, ďakujem pekne, dámy a páni, aby som chcela poďakovať spravodajkyni za jej správu. Je to isté vynikajúce východisko pre naše diskusie, pretože sa vám podarilo vyrovnať sa s mnohými dôležitými vecami, ktoré súvisia so ženami a sektorom služieb. Tak ako ste povedali v správe, je to veľmi dôležité, pretože mnohé ženy majú obavy, pretože pracujú v sektore služieb a väčšina ľudí, ktorí pracujú v sektore služieb, sú ženy. Keďže toto odvetvie hospodárstva bude v nadchádzajúcich rokoch rásť, takže čoraz viac ľudí bude spadať do rozsahu pôsobnosti tento, tejto správy. Takže zatiaľ, čo súhlasím s väčšinou vecí, ktoré ste vo svojej správe uviedli. Rada by som tiež sa venovala pár záležitostiam, ktoré by som bola rada, ak by sme prijali iný pohľad. Jedna sa týka flexibilného času. Vo všeobecnosti si myslím, že ako úvod zavedenie vyššej miery flexibility do pracovného času je dobrou vecou, pretože to umožňuje lepšie skombinovať um, prácu a rodinu. A rovnako sa to dá vnímať ako faktor, ktorý je atraktívny pre mužov, tak aby harmonizovali rodiny a pracovný život. Rodina je doteraz hlavnou zodpovednosťou žien, takže flexibilný pracovný čas treba privítať a treba sa zamyslieť nad tým, ako to ďalej rozvíjať a ako vytvoriť rámec tak, aby výhody boli viditeľnejšie ako nevýhody. Rovnováha práce rodiny znamená, že treba byť flexibilný, pretože deti alebo starí ľudia sa nedržia nejakého časového harmonogramu ktorý by sa zhodoval s pracovným časom v niektorých firmách. Takže flexibilita vo všeobecnosti je pozitívna. Treba zamedziť zneužívaniu flexibility. Flexibilný pracovný čas tiež mi znamenať, že pracovná záťaž narastie. No a to znamená rôzne procesy riadenia a iné procesy riadenia ako v ostatných rokoch, takže ja by som rada sa porozprávala s vami a s tými spravodajcami, či by sme našli nejakú rovnováhu v znení práve tejto časti. Druhá vec, tak ako ste správne povedali, je harmonizácia práce a rodiny. No, myslím, že to sa zmení ak eh, možno ženy budeme páť rovnako, pretože ja budeme neustále hovoriť, že to je ženská otázka, tak eh, myslenie bude také, že áno, je to otázka hm, hlavne žien. Ale väčšina z nás eh, by bola rada, ak by verejné vnímanie bolo také, že to otázka tak mužov, ako aj, ako aj žien je nie, že muži pomáhajú ženám, ale že to rovnaká zodpovednosť pre mužov aj ženy. Takže, čo sa týka flexibility a hlavne rastúceho sek- tohto sektora hospodárstva, musíme nájsť riešenie, ktoré bude atraktívne pre tak mužov ako aj ženy, pretože situácia eh, sa zmení, ak budeme zapájať viac o To som presvedčená. Ďalej mám otázku k bodu 10. Vy hovoríte, že v predstavenstvách v riadiacich orgánoch firiem stále veľmi málo žien. S tým súhlasím. Menia sa len pýtam, či sa to týka spoločnosti, ktoré poskytujú služby, alebo to nejaké všeobecné vyjadrenie. No a na záver by som chcela poďakovať za to, že ste sa venovali mnohým otázkam, ktoré možno na prvý pohľad nie sú už také viditeľné a v podstate za celú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, najskôr by som chcela poďakovať pani Pérez, pretože to bolo to, čo hovorí, je veľmi dôležité. Hovoríme o tom my, hovorí o tom aj komisia, ale myslím, že to nie je dostatočné. My sa k týmto témam musíme neustále vrácať, pretože sú tu stále problémy, ktoré neboli ešte vyriešené. Problémy, o ktorých hovorila aj pani Pérez, a ktoré nám predložila, majú veľmi komplexný charakter. Chcela by som povedať niečo o spojení práce a rodiny. Bod 15 hovorí, že je veľmi dôležité, aby sme skutočne zrealizovali tento princíp vo svete. To je úplná pravda. Týka sa to tak mužov, ako aj žien. Ale zároveň sú to ženy, ktorých sa na jednej strane týka to, že sa musia viac venovať rodine, že sa musia snažiť starať o deti, a na druhej strane je to niečo, iné. Napríklad v Rumunsku, keď hovoríte so ženami, tak eh, tak eh, hovoríte, že všetko naša práca a to nie je dobré. Treba trvať na tom, aby ženy a muži, ktorí sú v spoločnej domácnosti, majú deti, si boli rovní. Ale skutočnosť je taká, že ženy majú väčšiu zodpovednosť za zladenie rodinného a pracovného života. No a ja mám pocit, že v posledných rokoch tie mladé ženy, ktoré majú deti, majú schopnosť a talent pomáhať si, dostať sa z toho. Ale treba im v tom konkrétne pomôcť. Zároveň je potreba, a to už tu bolo povedané, aby aj muži sa považovali za súčasť rodinného života. A tiež ne, nemôžeme zabúdať na rodiny s jedným rodičom. Väčšinou je teda samoživiteľka žena. Dnes sa rozvody prebehnú veľmi rýchlo. A tiež existuje množstvo rodín, kde ten zväzok nie je eh, nejaký formálny. A ja by som tiež zdôvodila povedať, že je tu dosť veľká mobilita v zostavovaní rodín. Ženy často nesú najväčšiu zodpovednosť. Ja, sa, ja si myslím, že bod 15 je veľmi dôležitý. Nie je to len formalita, takže dôležité je zladiť rodinu a prácu. Ale ženy sú, dokážu študovať, dokážu budovať kariéru, ale rodiny musia nájsť spôsoby, ktoré budú najspravodlivejšie medzi partnermi, medzi rodičmi, aby sa starali o deti, rovnako. No a myslím, že tiež potreba nájsť konkrétne spôsoby. Pretože inak až do roku 2050 budeme hovoriť o zladení rodinného a pracovného života. No a na záver už snad len dodám, že som bola členkou zhromaždenia Rady Európy počas 8 rokov a problematika zladenia je pre Radu Európy stále veľmi významná. Takže možno by sme mohli spolupracovať, no, pretože o tom sme často hovorili. A no, mohli by sme hľadať nejaké nové myšlienky. V Európskom parlamente máme možnosť nájsť pevné riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Raje. Thank you very much. Uh, Madam Perez, your report is extremely good for the reason of Ďakujem pekne, pani Perez. Vaša správa je veľmi dobrá, pretože je veľmi komplexná, celostná a ukazuje, ako sa plitva vkladom žien tým, čím prispievajú v odvetví služieb a aké prekážky máme pred sebou. Je dôležité, že zdôrazňujete súčasnú krízu, ktorá spôsobuje ešte o mnoho zraniteľnejšiu situáciu pre ženy pracujúce v odvetví služieb na hranici legality alebo ilegality rada nedávno vydala dokument spoločne s komisiou Rímska stratégia, avšak je to len teoretický krok, pretože ide o 20 miliónov žien, ktoré žijú v hlbokom štádiu chudoby v Európe a vieme, že milióny žien pracujú na čiernom trhu. A tieto ženy systém nevidí. A keď sa teraz objavujú národné stratégie 27 členských štátov, keď ich budeme mať, uvidíme, čo budú obsahovať. Vidíme, že akčné plány nezahrňajú nič z tých odporúčaní alebo len veľmi málo z nich, ktoré sa objavujú vo vašej správe. Pretože ako vravíte v správe, ide o ženy, ktoré sú z menšín, jednočlenné rodiny, staršie ženy alebo ženy s veľkými rodinami. Tieto ženy spolu s etnickými dôvodmi sú veľmi zraniteľné a sú o mnoho zraniteľnejšie vo všetkých ďalších bodoch, ktoré uvádzate. Údaje ukazujú, že medzi 20 miliónmi žien je situácia veľmi zlá čo sa týka všetkých týchto bodov, rada by som vám e, poblahopriala k všetkým, um, k celosti tejto správy. Um, lugar, consideramos relatório... Ďakujem pekne. Myslím, že na úvod treba povedať, že toto je veľmi dôležitá správa. Myslím, že v sektore služieb pracuje veľmi veľa ľudí, takže je správne, že píšeme správy, ktoré sa zaoberajú špecifickou povahou tejto problematiky. Ako skupina budeme predkladať viaceré pozmeňujúce návrhy. Len som chcela pozera- povedať niečo v našej pozícii k flexibilite. Je to jedna z dôležitých vecí, ktoré sa objavili je to jedna z vecí, o ktorých hovoríme neustále, keď hovoríme o harmonizácii rodinného a pracovného života. No my to vnímame tak, že keď zohľadníme existujúci pracovný trh, tak flexibilita sa neuplatňuje v záujme žien alebo všeobecne v záujme zamestnancov, ale v záujme zamestnávateľa. Takže taký je pracovný trh, ktorý poznáme. Flexibilita práce sa neuplatňuje na žiadosť žien, ale skôr sa ženám vnúcuje. To sa číta, to, to, to sa týka teda väčšiny žien. Takže samozrejme treba chrániť ženy. Malo byť možné, aby ženy mohli žiadať o flexibilitu tak aby dokázali lepšie zladiť pracovný a rodinný život. Ale v reáli je situácia taká, že keď ľudia hovoria o flexibilite v práci, tak je to ako keby odbúvanie, odbúvanie garancií alebo zárok v práci. Je to záujme zamestnávateľov, takže preto v podstate súhlasíme s obsahom vašej správy a myslíme, že by tam malo byť ešte toho viacej, aby sa celá táto vec lepšie ošetrila. Ďakujem. E, tak for det, och då Ďakujem pekne. Rád by som k tejto téme tiež niečo povedal a rád by som sa venoval jednej otázke a to je otázka práce na čiastočný pracovný úvezok. Mnohí to zdôraznili, mnohé krajiny, aj moja domovská krajina, majú problémy v tejto oblasti čiastočného pracovného úvezku. Ženy sú v podstate nútené k tomu, aby pracovali iba na čiastočný úvezok. 93 činnosti vo verejnej správe 7 práce sa dá flexibilne z, zorganizovať, 93 sa nedá. Určité cieľové dáta a kvóty treba dodržiavať a v mojej domovskej krajine sa čiastočný pracovný úvezok stáva normou sme v určitej štruktúre, kde sú ženy nútené pracovať iba na čiastočný úvezok. Tým pádom sa môžeme dostať do hospodárskych problémov, zabrzdí sa kariérny postup a preto by som sa chcel venovať tomuto bodu. O tomto by sme mali porozmýšľať, čo konkrétne urobíme s takýmito indiciami, aby sme vyriešili takýto problém. Ako sa tam môžeme dostať vpred? Existujú odvetvia, sektory, kde pracujú mnohí muži, tam tento problém sa nevyskytuje. Skutočne to súvisí výrazne s činnosťami, ktoré sú charakteristické pre ženy. Mohli by sme sa nad tým zamyslieť. Ďakujem, tak či tak. Pani Papadopoulou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω έγινε μια γόνιμη συζήτηση. Θα συγχαρώ και εγώ τη συγγραφέα για την έκθεση της. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že to je veľmi zaujímavá debata. A chcela by som sa spravodajkyni ešte raz výslovne poďakovať za túto správu. Rada by som ešte skonštatovala, že v mojej domovskej krajine pracujú ženy vo verejnej správe, avšak nie oni rady pracujú vo verejnej správe, pretože je tam veľmi priateľná pracovná doba. Napríklad sa tam pracuje len do 15.30, zatiaľ čo v súkromných firmách sa pracuje do neskorých večerných hodín. Ženy uprednostňujú takéto pracovné miesta, pretože majú viac času venovať sa rodine a spojiť zamestnanie a rodinu. Avšak štát by potom musel začať dialog a to vo všetkých členských štátoch by malo byť možné. Opakujeme tu vo výbore stále to isté, poukazujeme na nedostatky, avšak celé by to malo viesť k tomu, aby sa niečo udialo. Aby sa napríklad harmonizovanie postupovalo v členských štátoch, aby štát mohol reálne uľahčiť žene prácu, a aby ženy skutočne mohli spojiť v jednom prácu aj rodinu. Taktiež by mali byť schopné sa postarať o deti, o maloleté deti a zároveň by mala byť k dispozícii ponuka opatrovateľských zariadení, jasiel, škôlok a tak ďalej. U nás je to príliš drahé a nie je to prístupné pre všetky rodiny. V rámci tejto správy by sme mali poukázať aj na to, že ak sa vytvárajú v členských štátoch rozpočty a aj na úrovni EÚ, tak by sme priamo mali zohľadniť, že treba niečo urobiť pre opatrovanie, starostlivosť e, o seniorov a malé deti. Aby, de aby ženy lepšie spojili zamestnanie a, a rodinu. Takže po anglicky sa na to používa výraz gender budgeting, rodové rozpočtovanie. Je to veľmi um, veľký záber, máme veľa žien, ktoré sú vysoko kvalifikované, s vysokoškolským vzdelaním, veľmi schopné v počítačovej oblasti, ale máme tu aj mnohé, mnohé ženy, ktoré napríklad nedokážu pracovať s internetom, nemajú dobré vzdelanie a preto by sme mali ženám priblížiť internet a počítače, aby sme tak dostali viac žien na pracovný trh, mohli by tak dostať lepšie pracovné miesta, ktoré budú lepšie zaplatené. Ďakujem. Tak som ok, ja kan... Hovorí pán predseda, ďakujem. Pani Perez, chceli by ste sa venovať tým otázkam, ktoré boli položené, alebo tým myšlienkam, ktoré boli prednesené, alebo najskôr dáme slovo komisii. Nech sa páči, čo by ste si prijali. Okay, do, do, do, uh, Kto sa hlási o slovo? Pán Barpola z komisie sa k nám pridal. Chceli by ste niečo povedať? Nech sa páči. Merci, monsieur le président, pour me donner la parole. Ďakujem, pán predseda, za udelenie slova. Komisia víta túto správu, ktorá poukazuje na situáciu v sektore služieb a na situáciu žien. Prácu na čiastočný úvezok, zložité pracovné podmienky vo výročnej správe aj komisia poukazuje na situáciu mužov a žien. Objavilo sa vyhlásenie na zlepšenie pracovného trhu. A komisia sa tam venuje týmto témam. Ide o strategické opatrenia pre zelenšie hospodárstvo, ide o zlepšenie situácie v zdravotníckých povolaniach, lepšie pracovné podmienky v určitých zvláštnych oblastiach. Komisia chce dosiahnuť aj lepšiu kvalitu na pracovných miestach v oblasti opatrovateľskej služby. Hovoríme aj o zlom zaplatení pracovníkov v niektorých oblastiach, najmä v zdravotníctve. Komisia chce dosiahnuť, aby toto um, sa zlepšilo, táto platová úroveň. Mala by sa odstrániť nezamestnanosť a naše aktivity by mali slúžiť na to, aby sa vytvorili právne podmienky na odstranenie segmentácie na pracovnom trhu. Európska stratégia pre rovnoprávnosť ráta s mnohými špecifickými opatreniami s ohľadom na mnoho špecifické aspekty, ktoré už uviedla spravodajkyňa. Zastúpenie žien vo vedúcich funkciách, spojenie rodiny a zamestnania, boj proti um, mzdovým rozdielom medzi mužami, mužmi a ženami, rovnaká hospodárska, ekonomická situácia. Tu by chcela komisia um, rodovú dimenziu zapracovať aj do stratégie Európa 2020 a do európskeho semestra. Komisia chce lepšie začlenenie žien na pracovnom trhu cez um, daňové aktivity a lepšiu, starostliv- lepšiu ponuku starostlivosti o deti a seniorov, aby sme takto bojovali proti rozdielom. Ďakujem, ďakujem, hovorí uh, pán predseda, pani Perez má slovo na záver. Pues, eh, en primer lugar agradec- v prvom rade by som rada, rada poďakovala za všetky príspevky kolegov. Myslím si, že to bola zaujímavá diskusia. ktorá nám znázorňuje nutnosť, že sa treba pozrieť na rôzne otázky z rôznych uhlov pohľadu a okrem toho aj to, že Európsky parlament a ďalšie európske inštitúcie maj, by mali a môžu pokročiť v tejto téme vpred. Pán predseda hovoril o normách, ktoré by sa mali zrealizovať. Diskusia je však o mnoho širšia. Nie táto diskusia, ktorá sa týka žien v odvetví služieb. Je to dlhšia a širšia cesta, ktorou sa Európa uberá. Ide o začlenenie národných predpisov do týchto otázok pracovného práva. A v tomto procese chceme pokročiť. Sú to dôležité prvky v rámci tejto diskusie, čo sa týka flexibility, bola som si vedomá toho, že táto téma spôsobí veľkú diskusiu a práve preto o nej hovoríme. Snažíme sa čo najlepším spôsobom tento odstavec naformulovať. Súhlasím takmer 100% s tým, čo hovorila kolegyňa Suberová. Flexibilita áno, s ohľadom na potreby pracovník čky alebo pracovníka, alebo čo sa týka ďalšieho zladenia oboch stránok života. V tom prípade je to pozitívne. Faktom však je, že teraz sa táto flexibilita obvykle predstavuje tak, že osoba, ktorá získa pracovné miesto, nebude vytvárať podmienky, respektíve nebude pracovať podľa toho, čo je pre ňu lepšie. A do toho by sme mali zahrnúť. Takto by sme sa mali na to pozrieť. Napríklad máme pracovníka, ktorý chce flexibilný pracovný čas, 20 hodín týždenne, na to, aby sa mohol starať o deti. A potom zamestnávateľ povie, dobre, 20 hodín týždenne, ale v pondelok ti poviem, ako ti týchto 20 hodín rozdelíme. Jeden deň 7 hodín, ďalší deň 2 a ďalší deň 5 hodín. A v ďalšom týždni sa toto rozdelenie úplne zmení. Je to flexibilita, ale absolútne znemožňuje, aby pracovníčka alebo pracovník zosúladil rodinný život a pracovný život. Máme tuto slávne slovíčko flexibilita, pružnosť, ktoré chceme, aby fungovalo v prospech zamestnancov. Berieme to do úvahy pri formulovaní tohto odstavca. Faktom však je, že skutočná situácia v každej krajine Európy je iná a z toho musíme vychádzať. Rada by som povedala, že dúfame, že vďaka príspevkom kolegov sa podarí tento text zlepšiť. Som vám plne k dispozícii pri spolupráci, aby sme mohli do textu zapracovať vaše príspevky, o ktorých sme dnes hovorili. Ďakujem. Tak for det, och eh, tackar för det. Ďakujem vám. Ďakujem každému za rozpravu. Chcel by som vás informovať, že lehota na predkladanie doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov je 6. jún na poludne. Výbor bude hlasovať o tejto tematike 10 júna. Bude to naše posledné stretnutie pred letnou prestávkou. V plenárke sa táto vec bude riešiť až v septembri. Týmto uzatváram tento bod a čo sa týka zmien v programe, navrhujem, aby sme sa zaoberali bodom 6 predtým, než sa budeme zaoberať bodom 5. Môže to tak byť? Je to v poriadku? We hope, gonna, we hope you're going to have managed to time to also have the, uh, item four, five of, before the voting, of course, also. But we're gonna... Dúfame, že sa nám podarí zaoberať sa aj bodom 5, ešte kým začneme hlasovať, ale začneme bodom 6, spoločné ustanovenia o európskych fondoch a zrušenie nariadenia. Slovo má pani Zuber, spravodajkyňa. Obrigada, Sr. Presidente. Um... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Návrh stanoviska, ktorý by som vám chcela predstaviť, sa týka nariadenia o európskych fondoch, ktoré sú namierené na spoločný strategický rámec. Tento návrh má za cieľ zdôrazniť rovnosť medzi mužmi a ženami. A je to mimoriadne dôležité vo chvíli, kedy je hospodárska kríza. Kríza, ktorá ovplyvňuje ženy mimoriadne neproporčným spôsobom v porovnaní s mužmi v hospodárskej kríze, keď sú pracovno právne záležitosti a sociálne otázky stiahované z programu dňa, je dôležité pamätať na to, že by sme nemali okresávať fondy. Práve naopak, mali by sme pomáhať ľuďom, ktorí sú v zraniteľnej situácii. Tí prostriedky z týchto fondov potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Je to čas, kedy by sme mali viac financovať. najmä v oblastiach, kde ženy častejšie sa zamestnávajú. Hovoríme o takých základných potrebách, ako je potreba pracovať a tieto potreby sa už neuspokojujú, pretože práce jednoducho nie je dosť. A v takýchto časoch, keď je slovo rovnosť odsúvané a zabudané, sa základné práva porušujú. Nemali by sme však vzdávať rovnosť. Pretože sme v časoch, kedy bola prosperita, napredovali a podarilo sa nám niečo dosiahnuť. Nemali by sme sa však vzdávať v zlých časoch. A zdôrazňujem to v tejto správe preto tak veľmi, že mi ide o myšlienku spoločného strategického rámca, ktorý je financovaný z fondov a ktorý e, stojí na pilieri Európskeho dohovoru o rovnosti medzi mužmi a ženami. Je to pakt, je to dohoda, do ktorej sme zapracovali rodové hľadisko a potrebujeme sa dostať k istému bodu prelomu v štatistikách, aby tieto prostriedky boli vynakladané na spomenutý cieľ. Chceme náležité segmentovanie a detailné rozpísanie partnerských kontraktov. Už vieme, aké zóny a aké druhy obyvateľstva sa môžu uchádzať o tieto prostriedky. A teraz ešte potrebujeme rozlíšiť e, rodovo ľudí, ktorí sa uchádzajú o prostriedky. Mali by sme sa viac venovať dôležitosti partnerstiev, zabezpečiť, že organizácie pre ženské práva budú tiež zastúpené v týchto partnerstvách. Ešte chcem hovoriť o ďalších dvoch záležitostiach. Po prvé, Európsky sociálny fond. Potravinová pomoc, ktorá je súčasťou a mala by byť zakorporovaná do Európskeho sociálneho fondu ESF. ESF totižto dostal ďalšiu úlohu navyše a preto by sa malo zvýšiť jeho financovanie. Zdá sa, že sa pokúšame napratať maximum do úloh každého fondu a zároveň sa snažíme znížiť finančné prostriedky, ktoré umožňujú zrealizovanie takýchto úloh a poskytovanie osôb pre znevýhodnené osoby, poskytovanie, prepačte, potravín pre znevýhodnené osoby je čosi, čo si zaslúži našu pozornosť a na čom by sme mali pracovať. Štatistické údaje hovoria, že chudoba sa v Európe zvyšuje a že existuje kategória chudobných pracujúcich, ktorí ešte zvyšujú závažnosť tohto problému. Malo by byť len logické, že sa týmto veciam budeme venovať. Nie všetky veci priamo súvisia s rovnosťou medzi mužmi a ženami, ale tak či tak, všetky služby, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom, ktorí sú pod, žijú pod hranicou chudoby, hovoria, že práve ženy prichádzajú, vždy ženy prichádzajú do ich organizácií pre tieto potraviny, Jednoducho ženy sa rozhodnú vyriešiť ich problém, problém ich domácnosti a požiadať o potravu. To sú ženy, ktoré sa starajú o rodiny, ktoré zabezpečujú potreby rodiny a preto máme pocit, že potravinová pomoc súvisí s otázkou rodovou. V súlade s názorom našej politickej skupiny zavádzame koncept makroekonomickej podmienenosti. Myslíme si, že je veľmi zlá myšlienka pozastaviť potravinovú pomoc do tých krajín, ktoré bojujú s hospodárskymi problémami. To nie je ten správny spôsob, ako pomôcť príslušným krajinám. Myslím si, že v zásade ich trestáme odsudzujeme tieto krajiny do chudoby. Myslím si, že je to hamba, že túto podporu im odopierame. Práve naopak, mali by sme bojovať za rovnosť, zamestnanosť. To je všetko. Ďakujem vám veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz má slovo pani Kratca. Ďakujem. Pán predseda. Predovšetkým by som chcela poďakovať spravodajkyni, ktorá demonstrovala, akú úlohu môžu európske fondy hrať a pokúšala sa o odstránenie nerovnosti a zavedenie potrebných podmienok pre ženy, aby bolo možné sa postaviť diskriminácii a začať hrať plnoprávnu úlohu v hospodárstve. Je jasné, že rovnosť medzi mužmi a ženami sa má aplikovať na všetkých, na všetky fondy a peniaze, ktoré sa vynakladajú na aktivity kde ešte stále nie je nastolená rovnosť medzi mužmi a ženami, by mali prúdiť do týchto oblastí práve na tento cieľ. Myšlienka financovania tých krajín, kde ešte nie je nastolená makroekonomická rodová rovnosť, je správna, ale je to povrchný spôsob. Nedosiahneme tým náš cieľ. My by sme mali pomáhať najslabším krajinám a nerobiť škrty vo finančných prostriedkoch, ktoré do nich prúdia. Takto nemôžeme završiť svoju prácu úspešne. Peniaze majú prúdiť na tie správne miesta, kde majú pomáhať, kde sa náležite vynaložia, kde sa dostanú do skutočnej ekonomiky. Škrty, to je to najjednoduchšie, ale to je všeobecnejší problém, netýka sa len nášho výboru. A chcel, um, chcela by som sa vrátiť k tomu, čo už predoslala spravodajkyňa. Musíme zabezpečiť, že sa do tejto aktivity zapoja ženy samotné a budeme predkladať pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle. Hovorili sme o výbore, ktorý by, ktorý by pracoval v rámci Európskej komisie, výbor pre ná, národy a pre rovnosť, alebo národný výbor. A treba zabezpečiť, aby aj takúto novú inštitúciu sme rešpektovali, aby mala náležitú vážnosť. Ženy by mali byť zastúpené v tomto výbore tak, ako si to zaslúžia. Dôležité je i to, aby sme si uvedomili, čo sa už vykonalo, aby sa zorganizovali nové formy práce pre ženy, nové malé podniky, aby mohli ženy zakladať a viesť. Treba ženy pozbudzovať, aby rozvíjali svojho podnikavého ducha. Pozbudzovať ich, aby aj zakladali vlastné firmy. Ženy často nemajú prístup k tým správnym informáciám, ktoré na to treba. Opäť my musíme vykonať viac práce, vynaložiť viac úsilia, aby ženy vedeli, kde zdroje informácie sú, ako sa k ním dostanú, ako s nimi pracovať, ako sa dostať do kontaktu s odbormi, s obchodnými združeniami. Ženy treba informovať nielen o ich právach, ale aj o tom, aké možnosti rozličné fondy ponúkajú práve pre ženy. A teraz niečo k ukazovateľom, k indikátorom, ktorými meriame výsledky. Nie vždy sú dokonalé. Niekedy sa neberú do úvahy skutočné dopady na konkrétne hospodárstvo a rodovú dimenziu. Ďakujem za priestor. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz pani Malers z komisie. Želáte si ujať sa slova? Áno, ďakujem vám za možnosť ujať sa slova. Mám poznámky k dvom alebo trom veciam, ktoré tu odzneli a ktoré som si prečítala v návrhu stanoviska. Predovšetkým treba zdôrazniť, že komisia je toho názoru, že rodová rovnosť je dôležitý horizontálny princíp. Práve preto sme do úvodných ustanovení nariadenia zapracovali aj text, ktorý zdôrazňuje, že v rámci partnerstiev by mali byť účastné aj organizácie, ktoré podporujú nediskrimináciu a rovnosť a v týchto partnerských kontraktoch by sa mali tieto organizácie plne zúčastňovať. Zdôrazňujeme aj fakt, že všetky fázy implementácie by mali zahrňať aj dimenziu rovnosti a táto myšlienka rovnosti by sa mala aj podporovať, mala by sa aj robiť ozvet, osveta. To tam je zapracované. Potom v samotnom, e, v samotnej tom nariadení, v samotnom texte nariadenia zdôrazňujeme, že komisia je za rovnosť medzi ženami a mužmi a za to, aby sa v úvodnej fáze aj v realizačnej fáze programov e, venovala pozornosť šíreniu informovanosti o tejto veci. Skutočne je to dôležitá horizontálna priorita. Myslíme si, že takto zapracované by to malo byť v poriadku. Zapracovali sme aj ex ante podmienky. Jedna sa týka rodovej rovnosti, druhá sa týka nediskriminácie alebo antidiskriminácie. Možno ste si to všimli. Je nám však ľúto, že rada už signalizovala, že nebude ochotná um, tieto vložené časti textu akceptovať. Uvidíme, ako to nariadenie dopadne. Teraz k ukazovateľom, indikátorom. Radi o tom budeme ďalej hovoriť, ďalej diskutovať, ale čo sa týka toho, aby boli e, podrobné informácie v rámci všetkých ukazovateľov aj o rodovej dimenzii, podľa našich skúseností to nestačí. Súhlasíme s tým, že je dôležité mať lepšie, podrobnejšie informácie vo všetkých ukazovateľoch, ale veríme zároveň, že treba aj štúdie, treba vyhodnocovanie, aby sa zistilo, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch EÚ. Naše východiska v jednotlivých členských štátoch sú totiž veľmi odlišné. Treba sa vyhnúť situácii, kedy len odfajkovávame kolónky v ukazovateľoch. Áno, máme tu štatisticky podchytenú rodovú dimenziu. To nestačí Treba do toho všetkého vložiť viac úsilia. Takže ukazovatele a podrobné rodové informácie nie sú všetko. Treba eh, ísť hĺbšie do informovanosti a čím viac sme informovaní, tým lepšie, samozrejme. Čo sa týka hospodárskej správy veci verejných a makroekonomických podmienok, Komisia verí, že spoločný strategický rámec a fondy, ktoré ho financujú, eh, môže byť úspešný len vtedy, ak je zahrnutá do týchto politík dimenzia rastu. Národné vlády by mali nastaviť správnym spôsobom politiky a vykonať štrukturálne reformy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie efektívnej realizácie vynaložených prostriedkov. Práve preto sme navrhli spojivko medzi spoločným strategickým rámcom a ich financovaním a novým mechanizmom hospodárskeho riadenia veci verejných v Európskej únii. Ďakujem vám za priestor. Ďakujeme vám za príspevok. Slovo má pani Kieva. Nech sa páči. Ďakujem vám, pán predseda. Verím, že politika rovnosti je dôležitá, pretože sa týka minimálnej hladiny, ktorá e, je zásadnou pre všetky úrovne riadenia aj v regiónoch. V časoch, kedy čelíme škrtom a uťahovaniu opaskov, všetky tie krajiny, ktoré sú postihnuté najviac finančnými obmedzeniami, je práve toto príležitosť, ako pomôcť nielen malým a stredným podnikom, výskumu, vývoju, doprave, e, počítačovému odvetviu, ale všetkým sektorom, kde treba zapracovať dimenziu rodovej rovnosti. Je to tento typ politiky, ja pracujem aj vo výbore REGI, kde hovoríme o spoločnom strategickom rámci, ktorý by sa mal prijať o niekoľko mesiacov. Prvý problém, ktorému sa tam venujeme, je makroekonomická podmienenosť, makroekonomické podmienky. Nemyslíme si, že by to malo byť zapísané v takej forme, v takom znení, ako to je teraz. Bojujeme proti tomuto zneniu, pretože sa nevykonali analýzy, ktoré by ukázali, či naozaj, ak sa v regiónoch zavedú makroekonomické podmienky, či príde k nejakému výsledku rozdielu. Myslím si, že by sme mali začať na miestnej úrovni, na regionálnej úrovni, prípadne štátnej, na tej, ktorá je najnižšia možná. Ďakujem, že ste aj túto myšlienku, tento koncept zapracovali e, do správy. Pani spravodajkyňa. Správa je veľmi dobrá v takom znení, v akom teraz existuje. Myslím si, že najdôležitejšie otázky boli riešené, dotkli ste sa ich a najmä tá vec s Európskym sociálnym fondom, ktorá sa venuje časovému rámcu do roku 2020. Myslím si, že na tú sa bude najviac útočiť, ale myslím si, že všetky možné programy, ktoré treba odfinancovať, najmä stratégia Európy do roku 2020 vo svojich cieľoch pri boju proti chudobe a boju za zamestnanosť by sa mali financovať práve takto. Včera sme mali zasadnutie výboru REGI, hovorili sme tam o prílohe k spoločnému strategickému rámcu. Ja by som chcela odovzdať tento text eh, spravodajkyni, pretože je tam špeciálna kapitola k nediskriminácii a k podporovaniu rovnosti medzi ženami a mužmi. Je to veľký krok vpred v oblasti koheznej politiky a v oblasti európskych finančných prostriedkov, fondov. Nie je to nová myšlienka, ale to ukazuje, že čoraz viac výborov sa zapájajú do nastavovaní rodovej dimenzie, rodovej rovnosti a čo sa týka pani Krácis, asi o hodinu budeme spolu hovoriť o atraktívnosti investovania v Európe. A keď hovoríme o investovaní v Európe, mali by sme spomenúť aj investovanie do žien, do žien podnikateliek, do podnikavého ducha žien. Takže si myslím, že to je toľko, čo som chcela povedať k tejto dôležitej otázke. Veľmi pekne ďakujem. A teraz dávam slovo pani Bilbao, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. A ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro, ale bola som na výbore pre dopravu, kde mene mojej skupiny som musela vyjadriť jedno stanovisko. No už v princípe, ďakujem spravodajkyni za túto správu, myslím, že sa efektívne zaoberá zvyšovaním rovnoprávnosti tak prierezovo. Ja mám pár pozmeňovacích návrhov, pokiaľ je to túto správno. A myslím, že by sme mali trochu pokročiť v rámci návrhov, pretože my potvrdzujeme, že programy mali eliminovať diskrimináciu medzi mužmi a ženami, avšak čo sa týka alebo sú tu určité návrhy, ktoré sa týkajú pozitívnej diskriminácie my sme takých deklarácií už v parlamente počuli veľa v rôznych správach, v rôznych prehláseniach, ale faktom ostáva, že to je situácia, ktorá sa neustále opakuje aj teraz, v 21. storočí. A už to úplne nezodpovedá situácii, pretože e, kríza najviac dopadá na ženy momentálne, no a dôsledky ovplyvňujú nielen ženy, ale aj deti. No a preto súhlasím s návrhmi, že by sme mali trochu viac pokročiť e, pri definovaní toho, ako chceme, aby v tomto nariadení sme dosiahli rovnoprávnosť mužov a žien pri aplikácii alebo pri využívaní fondov. No aby som to zhrnula, tá požiadavka a e, podporovať rovnoprávnosť mužu, mužov a žien je konštantná, no a v pozmeňovacích návrhoch by sme s väčšou rozhodnosťou mali žiadať, aby sme získali, pokiaľ ide o pracovné zaradenie, aby sme získali lepšie informácie o mužoch a ženách a pokiaľ ide o využívanie fondov, to je veľmi dôležité. No a rovnoprávnosť iste áno, ale využívanie fondov v tom zmysle, ako chceme a tú rovnoprávnosť dosiahnuť. Myslíme, že podniky, ktoré vytvárajú ženy a ktoré riadia ženy, potrebujú nejakú ďalšiu pomoc. Alebo, že by zmluvy, ktoré uzatvárajú zmluv, ženy, mali byť um, istým spôsobom podporované. Takže mali by sme urobiť ďalší krok za našimi slovami a za mali by sme sa zamerať na činy a fakty. Ďakujem pekne. No a na záver dostáva slovo ešte raz spravodajkňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým, eh, ktorí sa vyjadrili. Momentálne eh, sa budem snažiť eh, prezrieť si pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a samozrejme veľmi rada sa s vami o nich porozprávam. Môžeme hovoriť o a návrhoch kompromisov. Dúfam, že budeme môcť postupovať detálne, a tak, aby sme preverili konkrétne opatrenia a vyriešili niektoré z problémov, ktoré sa z ohľadom k rovnosti objavili. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a Teraz by sme mali prejsť k bodu číslo 5, avšak to nie je možné, pretože nám ostáva už na 7 minút do hlasovania, takže bod číslo 5 presunieme na 15.00. Takže 15.45 po spoločnom zasadnutí s výborom Juru. Takže 15.45 a preberieme bod číslo 5, takže pred hlasovaním si dáme krátku prestávku, ale presne 10.30 hlasovanie začne.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 Good morning, everybody. Takže želám vám všetkým dobré ráno. No, začneme s hlasovaním. No a ja najskôr sa vrátime k poslednému bodu, bodu číslo 6, pretože som na niečo zabudol. Takže chcel som len oznámiť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. jún o 17.00 a výbor bude o tejto otázke hlasovať 20. a 21. júna a výbor regie bude hlasovať 11. júla. Dobre. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 7. A to je elektronické hlasovanie Mohli by ste prosím sa utišiť. Tak ako eh, väčšina hovorím, môžete rozprávať koľko chcete, avšak pred dverami do tejto miestnosti. No. Teraz nasleduje elektronické hlasovanie. Bot číslo 7 Európsky sociálny fond a zrušenie nariadenia. No a takže môžeme hlasovať, pretože tu nie je spravodajca. Chce niekto niečo povedať? Nie? Dobre. Takže začneme. Takže najskôr 2, kto je za, Prosím, zdvihnite ruku. Proti. Zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Vidíte to na malo... Dobre, teraz prejdeme na poznanci návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A to bolo prijaté. Poznanci návrh 3 za, proti, zdržali sa a to bolo zamietnuté. Poznanci návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz pozmeňujúci návrh 20. V troch častiach. Prvá časť za, proti, zdrali sa. Prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatý. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti,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 zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa, prijatí. 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. Dobre, 27 si skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. No, že bolo to prijaté. 16 dobre, bolo to jasne prijaté. Dobre. Chcete, aby sme išli pomalšie? No dobre. Pozmejúci návrh 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže 31 si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nie, teda ešte nie. Zopakujeme si to. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 31. Hlasovali všetci. Ešte nie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Nech sa páči. Pán predseda, myslím, že myslím, že treba si poznieť znenie tohto pozmeňujúceho návrhu. Štatistiky, stereotypy vo vzdelávaní sa prekonávajú, no dobre, a potom dostaneme štatistiky, ktoré potvrdia, či sa to podarilo prekonávať stereotypy, pretože si nemôžeme objednať nejaké štatistiky, ktoré potvrdia, že to stalo. No už e, nemôžeme hlasovať neviem o čom, to proste nedáva žiadny zmysel minimálne vo francúzskom zmiení. Pani Rulín, teraz neotvárame e, rozprávu. Dobre, ja nedebatujem, ale e, keď vidím, o čom hlasujeme, tak minimálne sekretariát by mal povedať, o čo tu ide. Dobre, pani Luling, nebudeme teraz eh, diskutovať o tom, či je to dobré alebo zlé. Teraz len hlasujeme. A je na vás eh, rozhodnúť, či to je dobré alebo zlé. Nie, nie. Sú pozmeňujúce návrhy, eh, ktoré by mali byť nepripustné, pretože sa žiadajú veci, ktoré je nemožné splniť. Potrebujeme najskôr štatistiky, predtým, než na základe štatistík roz, rozhodneme, či existuje nejaká sexuálna stereotypizácia. A teraz o tom hovoríte. No. Sekretariát by mal preveriť, či sú pozmeňujúce návrhy prípustné alebo nie. Dobre, pani Olin, pokračujeme v hlasovaní. Teraz sú pozmeňujúci návrh 32. Kto je za? Proti? zdržali sa. Myslím, že si musíme pozmeňujúci návrh 32 skontrolovať. Hlasovanie je otvorené o 32. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, to bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 7, za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý 11, pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, Myslím, že to si treba skontrolovať ešte 11. Skontrolujeme hlasovanie otvoreného pozmeňujúcom návrhu 11. A bolo to prijaté. Dobre, takže pozmeňujúce návrh 1 a 10 sú bezpredmetné. Prejdeme na pozmeňujúce návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 13. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 14. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 15. Za? Chcete sa skontrolovať, skontrolovať 14. Dobre, hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 14. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 16 je za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. Budeme hlasovať o celom uznesení. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Zdá sa, že nie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté, takže gratulujeme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 a môžeme začať priamo teda môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Pozmením sa návrh 25 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz prechádzame k sa návrhu 4. To je oddelené hlasovanie. Prvá časť. Hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa prijatá Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 5. 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmienci návrh 13, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 15, za, proti, zdržali sa. A myslím, že 15 ešte musíme skontrolovať. Hlasovanie je uzavreté. Odmietnuté. Teraz pokračujeme ďalej. Pozmenovací návrh 2. Kto je za? Pozmeňovací návrh 2 a pozmeňovací návrh 14 zniejú rovnako, takže spolu hlasujeme za, proti, zdržali sa, prijaté 16, za, proti, zdržali sa, prijaté 17, za, proti, zdržali sa, prijaté ešte raz po, e, preveríme pozmaňovací návrh 17. 17, prosím, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie uzavreté. Nie, prepačte, musíme to anulovať jeden e, člen politickej skupiny ALDE hlasoval navyše. Čiže by sme tu mali o jeden hlas navyše, niekto musí vytiahnuť kartu z hlasovacieho zariadenia a opäť budeme hlasovať o 17. Pozmeňovací e, návrh 17 ešte raz hlasujeme. Hlasovanie ukončené, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom 22 za, oddelené hlasovanie v dvoch častiach. Kto je za? Prvá časť. Proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej 23 za, je to 24, ale pán predseda povedal 23. Bola to v skutočnosti chyba, takže 24 za. Kto, kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Celý text. Hlasujeme je otvo- hlasovanie je otvorené. sorry, yes, I have to check because I have... I... Prepačte, musím to preveriť. Mal som tu 23 v mojich podkladoch, ale vo vašom zozname to nebolo uvedené, takže teraz sa pripájam k vám. Schválené. Text bol prijatý. Teraz prechádzame k bodu 10, rozpočet 2013, mandát e, pre trilóg. Pani Hannibal, chceli by ste niečo povedať? Len veľmi stručne chcel by som sa poďakovať. Chcela by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Bol to dlhý pôrod, avšak dopracovali sme sa ku kompromisu. Ďakujem za pomoc, ktorú mi všetci ponúkli. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Takže môžeme začať s hlasovaním. Začíname pozmaňovacím návrhom 1, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti. Zdržali sa prijaté. 2. 52 ne, už neplatia. Trojka za, proti. Zdržali sa odmietnuté. 4. sa nie 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej 6 za, proti, zdržali sa. Myslím, že sme to prijali. Preveríme to elektronicky. Pozmaňovací návrh 6, otvorené hlasovanie. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Je to veľmi jasné. Mám dobrý prehľad. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, pro, zdržali sa, prijaté, 8 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis, pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijata. Kompromisný pozmaňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prechádzame ku kompromisnému pozmeňujúcemu návrhu 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijata. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 bol stiahnutý, potom 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, odmietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatá. Tým pádom prechádzame k pozmaňovaciemu návrhu 37. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 39. Už o tom nehlasujeme. 40 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 44. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijata. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijata. 49 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme elektronicky preveriť. Pozmaňovací návrh 49, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh 50 za, proti. Zdržali sa. To by sme mali preveriť. Pozmaňovací návrh 50. Hlasovali všetci? Nie. Hlasovanie je teraz ukončené. Zamietnuté. Teraz celý text. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené, schválené. Srdečne blahoželáme pani spravodajkyni. We then moving on to... Prechádzame k bodu 11 iniciatívy pre e, sociálne podnikateľstvo, vytvorenie priaznivého prostredia na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií. ústny pozmaňovací návrh. Môžeme to urobiť e, oddelenie a zvyšok unblock? Môžeme tak postupovať? Pán predseda hovoril bez mikrofónu. Je niekto proti tomu, aby sme takto postupovali s ústnym pozmeňovacím návrhom, takže môžeme potom hlasovať unblock. O všetkom nie, ani tak. Prvý pozmeňovací návrh, ten urobíme oddelenie a potom zvyšok unblock. Budeme o všetkom oddelenie hlasovať. Začíname pozmeňovacím návrhom 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, zdržali sa, Schválené. So, uh, item number 12. Bod číslo 12. Posilnenie solidarity v oblasti azylu v rámci EÚ.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 Zdržali sa? Schválené. Bod číslo 13. Podpracieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rád by som sa tiež rád spýtal, či môžeme hlasovať unblock. Nie. Takže oddelenie začíname pozmaňovacím návrhom 3 za, proti, Zdržali sa? Hm, nie je to také jednoduché a zachovať prehľad musíme to preveriť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Podzmaňovací návrh 3. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmaňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, Schválené 1 za, proti, zdržali sa. Schválené 2 za, proti, zdržali sa. Schválené. Pokračujeme bodom 14. Osobitné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieľ investície pre rast a zamestnanosť a zrušenie nariadenia Mohli by sme hlasovať oddelenie. Teraz som sa snažil to inak naformulovať. Áno, takže oddelenie budeme hlasovať. Začneme pozmaňovacím návrhom 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválená. 1 za, proti, zdržali sa, schválená. 2 za, proti, zdržali sa, schválená. 3 za, proti, zdržali sa, schválená. E Teraz e, bod 15 programu Program EÚ v oblasti sociálnej zmeny a inovácie. Myslím si, že môžeme tým hneď začať a začneme pozmaňovacím návrhom 4. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa. To by sme mali preveriť. Pozmaňovací návrh 30, hlasujeme o ňom. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, proti, zdržali sa, schválené 31 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Pozmaňovajúci návrh 31, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Schválené. To znamená, že v 32 sa bude hlasovať iba o vyčerknutí racial or pozmeňovacie návrh 32, kto je za, proti, zdržali sa. Mali by sme to preveriť. Pozmeňovací návrh 32, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7 vypadáva. 33 za, proti. Zdržali sa schválené 8 za, proti. Zdržali sa prijaté. 34 za, proti. Zdržali sa prijaté. 9 za, proti. Zdržali sa schválené 10 za, proti. Zdržali sa schválené 35 vypadáva, 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38, 37 vypadávajú, 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 vypadáva, 14, 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, to by sme si mali preveriť. 43 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Schválené. Mali by sme to ešte raz e, zopakovať. Budeme hlasovať ešte raz o pozmeňovacom návrhu 43. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté, schválené. 13 vypadáva, 14, rozmaňovací návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 15, za, proti, zdržali sa, pri, prijaté 16, za, proti, zdržali sa, schválené. Po, kompromisný pozmaňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa. Veľmi ťažko posúditeľné. Pozmaňovací návrh 20. Preberíme si to hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Je úplne jednoznačné. 21 za, proti, zdržali sa, schválená. 22 za, proti, zdržali sa, 22 by sme si mali preveriť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnutá. Kompromisný pozmaňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijata. 25 za. Proti? Zdržali sa? Prijatá. 26 za. Proti? Zdržali sa? prijata. To znamená, že pozmaňovací návrh 2, o ňom sa nehlasuje, pozmaňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené. Celý text uznesenia hlasujeme. Mm, jeden hlas nám chýba. Hlasovali všetci? Hlasovanie je uzavreté. Prijaté. Srdečne blahoželáme spravodajkyni. Prechádzame k bodu číslo 16, výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Už som vám povedal, že nebudeme hlasovať o tomto bode rokovania dnes. Uh, budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Nemali ste možnosť si ich totižto preštudovať vopred. A chcem dať slovo, ale ono tu nie je. Všichni. Uh, um, Pani Gomez tu práve teraz nie je. Chcem sa spýtať, či sa niekto chce vyjadriť k tejto záležitosti. Okay. No, in that case we... Ak tomu tak nie je, ponecháme pod 16 bokom a teraz máme veľa času pred nasledujúcim hlasovaním a preto sa môžeme teraz venovať bodu 5, ktorý sme predtým vynechali, pretože teraz bude nasledovať spoločné zasadnutie s iným výborom a dovtedy máme čas kým prídu zastupcovia ďalšieho výboru. Vraciame sa teda k bodu 5 o ktorom sme nemali čas hovoriť vtedy. A predsednícku stoličku prenechávam pani Jaroka. Som veľmi rada, že budem predsedať, najmä preto, že náš spravodajca, okrem toho, že je predsedom tohto výboru, zostavil zaujímavú správu. Je to solidný dokument, ktorý máte pred sebou na stoloch. Ide tu o veľkú misiu a o zelené hospodárstvo. Pán spravodajca, máte teraz slovo. Ďakujem za slovo. Takže. Rád by som začal tým, že vám poviem čosi o mojej práci v minulosti a ako budem pokračovať v tejto práci a v medzi tým vám poviem niečo k obsahu tejto správy. O čo ide? Členovia tohto výboru aj ostatní poslanci a politické skupiny veľmi prispeli k tejto správe, významným dielom prispeli. Mali sme pripomienkovacie a konzultačné konanie už v raných fázach zostavovania správy a chcem zdôrazniť, že mnohé návrhy, ktoré predložili poslanci a poslanky, neboli skutočne výborné. pokúsil som sa ich začleniť to, toľko, koľko sa len dalo. Na nešťastie máme isté priestorové obmedzenia, napríklad počet písmeniek, ktoré sa dajú použiť v takej správe. A hoci som sa snažil o zakorporovanie maxima návrhov, sú tu aj také návrhy, ktoré sa jednoducho nevošli. Sústredil som sa teda na tie naj, naj, najdôležitejšie aspekty, ale vy, členky a členovia tohto výboru, ste naozaj masívne prispeli nové námety, myšlienky, zmeny, ktoré sme riešili a ktoré mi pomohli zapracovať predsa len aspoň vo forme myšlienky niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nevošli vo svojej forme. Ide tu o rovnosť, o životné prostredie a o hospodárstvo a všetky tieto tri veci sú v mojej správe prepojené. Štruktúra správy vychádza zo základných predpokladov, ktoré vytvorili rámec textu Zamerali sme sa aj na definovanie zeleného alebo ekologického hospodárstva. Hovorili sme o trvalo udržateľnom hospodárstve. Je tu kapitola o trvalo udržateľnej doprave, o zelených alebo ekologických pracovných miestach a záver správy sa venuje medzinárodným vzťahom. Keď som písal túto správu, vychádzal som z predpokladu, že zmeny, ktoré sa teraz dejú v oblasti životného prostredia, klimatické zmeny, zmeny, ktoré ohrozujú naše ekosystémy, súvisia so podmienkami života a dobrou životnou pohodou. Niekedy akoby si myslíme, že môžeme postaviť a vybudovať, čo len chceme, skonzumovať, čo len chceme a nevšimať si životné prostredie. To však nie je možné, pretože životné prostredie nemá neobmedzené zdroje, a ak chceme použiť všetko, čo životné prostredie ponúka, no už nezostane potom žiadna spoločnosť, žiadny štát, žiadna životná pohoda, keď si všetko pomíňame. Nemôžeme jednoducho odovzdať zodpovednosť za vyplienené zdroje ďalším generáciám, nech si tento problém vyriešia. Nie, my by sme sa tým mali zaoberať teraz hneď toto je moje východisko. Potrebujeme ekologické hospodárstvo, ale moja definícia zeleného ekologického hospodárstva nepozostáva len zo zelených technológií, napríklad solárne panely, veterná energia a podobne. Pre mňa ekologické hospodárstvo znamená ďalšie dimenzie. Je to trvalá udržateľnosť, či ekologická a e, trvalá udržateľná E, tematika je tá istá, to je otázka. A potom je tu tretia vec, spoločenská trvalá udržateľnosť, sociálna trvalá udržateľnosť. Tu už prichádzame s konceptami, ako je spoločenská spravodlivosť, takáto vo, vo svete, ktorá sa týka rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami a sociálna spravodlivosť je v, v ekologickom hospodárstve mimoriadne dôležitá, lebo zahrňa i systémy, ekosystémy. Lenže ekologická dimenzia sa nedá riešiť bez sociálnej dimenzie. Vo svete máme obrovské problémy. Bojujeme so spoločenskou nespravodlivosťou a nerovnosťou medzi mužmi a ženami. Takto vidím koncepciu zeleného ekologického hospodárstva. Ďalšia vec, o ktorej som rozmýšľala, sú rodové úlohy, ako sa správajú ženy a muži v každodennom živote. Majú rôzny dopad na životné prostredie, rôznu úroveň politickej moci, rôznu úroveň zodpovednosti za domáce práce. Je tu mnohý, mnohá otázka. A vieme, že vzorce správania sa líšia medzi mužmi a ženami a musíme povedať, že muži a ženy ovplyvňujú životné prostredie iným spôsobom. Muži skôr dávajú prednosť šoferovaniu, ženy inklinujú k používaniu verejnej dopravy, Muži preferujú mesitú stravu a ženy vegetariánsku stravu a to takisto. Tieto konzumenské návyky ovplyvňujú iným spôsobom celé hospodárstvo a naš, naše schopnosti dosiahnuť ciele ekologického hospodárstva. Veľmi často hovoríme o týchto veciach. Vo výbore mali by sme rodovo rozlišovať i štatistiky, pretože ak nemáme ukazovatele a informácie, potom ani nevieme, ako tento problém vyriešiť. Základná požiadavka teda je, štatistiky by mali byť rodovo upravené, aby bolo vidno, ako sa muži a ženy správajú. Ja som sa pokúšal takéto údaje rodovo prispôsobené údaje získať a vôbec to nie je jednoduché. Ten rodový príznak sa v štatistických údajoch nevyskytuje u štatistických služieb. Ďalšia vec, muž, ženy by mali mať tie isté možnosti rozhodovať o hospodárskych záležitostiach, my určite v ekologickom hospodárstve, celoplošne. Potrebujeme viac žien pri rozhodovaní sa o politike, ale ani len v Európskom parlamente to nie je 50 na 50. Ženy treba zapojiť do dôležitých rozhodnutí v hospodárskom sektore. Rovnako ako mužov. Aj v definovaní ekologického hospodárstva by mali byť zastúpené ženy. Pri rokovaní o rozpočte, pri rokovaní o klimatických zmenách. Tu všade v decíznej sfére, v rozhodovacích úrovniach nájdete menej žien. Napriek tomu treba ich názory zapracovať do závažných rozhodnutí. Jednoducho neberieme do úvahy názory vyše polovice populácie, ak to takto robíme. Tiež treba zapracovať lokálnu úroveň. Ženy by mali byť zapojené do toho, aby sa trvalo udržalo lokálne prostredie. Rozvojové štúdie ukazujú, že ženy v rozvíjajúcich sa v rozvojových krajinách sa dajú vyškoliť efektívnejšie a potom je možné zabrániť prírodným pohromám a rozvíjať lokálne hospodárstvo. Dať, že nám viac potenciálu, viac moci do rúk, znamená, že dokážu ovplyvniť svoje vlastné životy aj životy e, tých, ktorí žijú v ich okolí. Toľko k našim požiadavkám, ktorým sa venuje naša správa, toľko ku koncepciám, ktorých sme vychádzali. A teraz by som rád povedal, že Ekologické trvalé hospodárstvo musí kráčať ruku v ruke s sociálnou spravodlivosťou a s rodovou rovnosťou. Tieto oblasti, do ktorých sa treba zapojiť, zahrňajú ekosystémy, potraviny, rast, transport, energetiku a sektor dobrej životnej pohody alebo sociálny štát, ako sa tomu niekedy hovorí. Myslím si, že komisia vôbec nemá perspektívu, rodovú perspektívu zapracovanú do dokumentov, ktoré vyšli z RIA plus 20. V tom dokumente nie je žiadne rodové hľadisko a myslím si, že to je hlavný nedostatok tohto dokumentu. Ak hovoríme o trvalo udržateľnej konzumácii alebo spotrebe, myslím, že musíme si uvedomiť to, čo sa rieši v jednotlivých krajinách EÚ v kontexte krízy a to slovo je rast. Rast sa stalo vzývaným slovom dnešných dní. Rast sa vníma ako niečo čisto pozitívne. Dá sa, dáva sa do jednej, do jedne, jedným dychom sa vyslovuje so slovami ako demokracia a a vyzerá to, ako keby rast bol cieľom sam, samotný, sám o sebe ako keby raz dokázal vyprodukovať viac služieb a tovarov a potom sa nám ukladá konzumovať viac služieb a viac tovarov, spotrebovať ich, ale vôbec predsa nemá zmysel vytvárať stále viac a viac a viac, ak neuspokojujete ľudské potreby ľudia chcú jesť, chcú mať fajn život, chcú cestovať. To sú ľudské potreby. Takže nemá zmysel produkovať veci len preto, aby boli vyprodukované. Rast sa stáva istou modlou, akoby náboženstvom. A keď sa pozrieme na HDP jednotlivých krajín, samozrejme, že je to isté meradlo hospodárskej aktivity HDP, ale treba za, zaoberať sa aj inými indikátormi, napríklad dobrej, dobrého, dobrý pocit zo života, pohodia, životná pohoda, um, keď dnes vylejete ropu do mora, tak HDP sa vám zvýši, pretože musíte znova túto ropu vyčistiť a vytvoríte mnoho práce. Alebo ľudia sú čoraz chudobnejší, ale hospodárske tempo a rast a HDP sa zvyšujú. Toto nie je správne, treba preto hľadať iné cesty, ako dosiahnuť aj sociálne, spoločenské a environmentálne ciele. Takže HDP napríklad vôbec neodráža prácu, ktorú vykonávajú ženy v domácnostiach. Neberie sa do úvahy spoločenská spravodlivosť, životné prostredie, rodová rovnosť. Det betyder att medlemsstaternas finanspolitik i mycket mörk utsträckning om vi ska nå Finančná politika členských štátov EÚ sa musí zmeniť, ak naozaj chceme sa dopracovať k ekologickému hospodárstvu, k trvalej udržateľnosti a keď e, sa budeme snažiť dosiahnuť výhody pre všetkých, pre celú, celé spoločenstvo a nie škodiť životnému prostrediu. Všetká spotreba, vrátanie spotrebovávaniu potravín sa deje v rámci hraníc našej planety na západe je ľahké konzumovať. U nás vo Švedsku, ak by sa každý pokúšal žiť na úrovni Švédska, potrebovali by sme 3,5 násobok veľkosti našej planety, ale nemáme ďalšie tri planety Zeme v zálohe. Mus, musíme žiť na jednej jedinej planete Zem a využívať jej zdroje rozumne. Chud, v rozvojových krajinách je u nás vo Švedsku sú chudobní ľudia, oni by mali mať šancu zvýšiť svoju spotrebu, títo potrebujú rast a zvyšovanie konzum, konzumenských návykov. Lenže je tu i perspektíva rovnosti na všetkých úrovniach hospodárskych a politických rozhodnutí. Ďalšia téma, ktorú správa spracováva, je trvalo udržateľná doprava. Prečo som si vybral túto tému do správy? Je to preto, že doprava je rovnako dôležitá pre mužov a ženy, pre cestovanie, pre komunikovanie má svoje aspekty životného prostredia a má svoje spoločenské aspekty, pretože zvyšuje slobodu a mobilitu ľudí. Plánovanie dopravných trás sa musí dnes zamerať na znižovanie dopadu dopravy. Pamätajme, že muži cestujú viac autami, a preto si želajú investovať viac do diálnic ako do systémov hromadnej dopravy, do systémov lokálnej hromadnej dopravy a treba sa v digitálnej ére správať k veciam a zdrojom inak. Ak si človek veci dobre naplánuje, potom sa nezvyšuje rozliezanie sa beztvarých miest do okolia a doprava je efektívna ak sa okolo centra mesta rozprestierajú neorganicky sa e, vzniknuté štvrte, ľudia musia cestovať autami do centra dlhé míle, pretože neexistuje možnosť dostať sa do centra mesta hromadnou dopravou. A opäť ženy by radšej chodili hromadnou dopravou než autami. Takisto potrebujeme hierarchiu dopravných e, systémov, takisto ako máme hierarchiu medzi druhmi odpadu, mali by sme zvažovať aj pri type dopravy, ktorú použiť, aby sme znížili dopad na životné prostredie. V digitálnom svete je možné sa úplne vyhnúť fyzickému cestovaniu, pretože máme širokospektrálny internet a netreba cestovať tak ďaleko, keď človek niečo chce riešiť. Cestná doprava je úplne poslednou prioritou, by mala byť úplne na poslednom mieste, lebo prednosť pred cestnou dopravou má vodná a hromadná. Dobre, keby som žil v Austrálii, tak rozumiem, že ľudia potrebujú aj preletieť alebo sa dostať autom niekam, ale my to tu máme v Európe inak. Zelené pracovné miesta, ďalšia téma. Pokúšam sa rozšíriť termín ekologické hospodárstvo tak, aby tento výraz zahrňal viac, než pôvodne zahrňal. Aby zahrňal energetiku, stavebníctvo, odpadové hospodárstvo. Všetky tieto oblasti sú ekologické pracovné miesta aj v sektore služieb. Napríklad v školách, v zdravotníctve. Sú to ekologické pracovné miesta svojou podstatou, pretože to, čo produkujú, menej poškodzuje životné prostredie, takže môžeme ich takto vnímať. Muži i ženy by mali mať tú istú možnosť na trhu práce, využiť možnosti trhu práce. A keď hovoríme o budúcom ekologickom hospodárstve, mali by sme už dnes pracovný trh smerovať týmto smerom. Ženy a muži by mali mať viac príležitostí zamestnať sa v odpadovom hospodárstve. Napríklad to je dnes, e, tomu dnes úplne dominujú muži a pritom je to súčasť ekologického hospodárstva. Potrebujeme viac školení, potrebujeme mm, odstrániť rodové predsudky, nastaviť opatrenia tak, aby viac pracovali v zelenom sektore, ktorý zahrňa aj napríklad odpadové hospodárstvo a muži zasa, aby si viac volili pracovné miesta v školstve alebo v zdravotníctve, kde v súčasnosti prevažujú ženy. tror jag att EU kan påverka och betyda ganska mycket. Tiež si myslím, že EÚ, čo sa týka kontaktov s inými krajinami, sa môže za toto zasadzovať aj pri formovaní nových ekonomických faktorov, napríklad nie, aby sa meralo len HDP, ale aby sa spolu merali aj sociálne aspekty. Potom by bolo jednoduchšie rodovo špecifické projekty realizovať v medzinárodnom meradle. Práve preto potrebujeme indikátory, ktoré by rozanalizovali rôzne indikátory a projekty. V rozvojových krajinách potrebujeme viac projektov, ktoré sa skontrolujú na, skoncentrujú na obnoviteľné zdroje energie, na vodu. Viete, že v rozvojových krajinách je voda mimoriadne závažným problémom, ktorý je dôležitý najmä pre ženy, pretože ženy musia chodiť na veľmi ďaleké vzdialenosti, aby zabezpečili vodu pre domácnosť ale aj obnoviteľné zdroje energie na lokálnej úrovni by mali byť o mnoho viac vybudované. Dnes je to tak, že napríklad mnohí používajú drevo alebo iné paliva na varenie, ale ak by sme napríklad mali k dispozícii solárne zaliadenia, tak by sa nemuselo chodiť do lesov na drevo, ale by sa dalo, dala využiť táto technológia a odpadli by aj iné činnosti a iným spôsobom by sa dali palivá získavať. EÚ by sa mala podľa mňa sústrediť práve na toto a aj v rámci rozvojovej politiky rozvojovej pomoci. Samozrejme, že aj miestne znalosti lokálneho obyvateľstva sú veľmi podstatné. V celom svete existuje obrovské know-how na to, ako vyriešiť tieto problémy Netreba však cestovať priamo do problémových oblastí a niečo tam niekomu diktovať, pretože miestne spoločenstvo, ktoré treba viac zapojiť, obvykle o mnoho viac o tejto situácii vie a ženy sú často tými, ktoré majú veľký prehľad vedomostný. Mali by sme sa okrem toho snažiť o to, aby EÚ v medzinárodných projektoch sa viac sústreďovala na vyváženosť medzi mužmi a ženami v prístupe k informáciám, k prístupe k e, úverom, k, e, k vedomostnému transferu zo severu na juh, aj pri patentovej ochrane, farmaceutikách by sme sa mali intenzívnejšie zasadzovať za to napríklad, aby boli vyrábané lacnejšie liečiva. Na to potrebujeme v EU systém alebo um, veterné elektrárne. V zásade na svete existujú iba štyri firmy, ktoré vlastnia všetky moderné patenty a ak nejaká rozvojová krajina chce používať veterné elektrárne ako zdroj trvalo obnoviteľných zdrojov energie, tak majú k dispozícii technológie, ktoré boli aktuálne pred 50 rokmi, pretože nemajú prístup k týmto najnovším patentom. Treba preto to nájsť riešenie. Zhrniem. Dobrá životná pohoda je pod výrazným tlakom, e, ekologické podmienky ohrozujú rovnako mužov i ženy. Mali Mali by sme zabezpečiť zelené, trvalo udržateľné hospodárstvo, ktoré je sociálne, ale aj hospodársky udržateľné. Ďakujem. Ďakujem, pán Gustafsson. Hovorí. Ďalšia rečnička, rada by som povedala, že pani Garon tu bola, aby zastupovala komisiu. Po tom, tejto rýchloj zmene e, programu dnešného rokovania e, rátala s tým, že tento bod sa dostane až popoludní na rokovanie, práve preto tu dnes teraz v tomto momente nemôže byť. My ju však budeme informovať a na nejakom inom rokovaní si vypočujeme aj e, názor komisie a pani Čerkáska bude hovoriť za EP. All, I... Ďakujem pekne. A ja by som sa rada ospravedlnila pani Barbaru Matera, by som rada ospravedlnila, ktorá je tieňovou spravodajkyňou k tejto téme. Bohužiaľ, tu dnes nemôže byť. Nepodarilo sa jej prísť, avšak sa ospravedlňuje a pripravila k tejto téme krátke stanovisko. Prečítam vám ho. Ďakujem eh, pánu Gustafsonovi, eh, predsedovi výboru, za túto správu o ženách a zelenom hospodárstve a za mnohé. A taktiež je to správa k, e, k téme mnohých víziev, ktoré sa v tomto sektore vyskytujú. Príspevok žien je veľmi dôležitý, pretože je aktuálny na všetkých úrovniach hospodárstva. Základné potreby rodín je potrebné pokryť. Zároveň e, ženy vedú a budujú podniky. V mnohých členských štátoch existuje v mnohých oblastiach nerovnovážny stav. Kompetencie, mm, schopnosti žien nie sú všade primerane uznané. Šan šance v rámci zeleného hospodárstva by snáď mohli viesť k zmenám, ktoré by potom viedli na jednej strane buď k tomu, že sa zníži počet pracovných miest, ale na druhej strane sa nové aj vytvoria práve v tých oblastiach, kde ženy nie sú až tak silne zastúpené. Treba sa sústrediť mm, na zmenu v zelenom hospodárstve, kde väčšina pracovných miest je obsadená mužmi, ženy dostávajú nižší plat a sú menej chránené ako muži. Najcitlivejšími časťami obyvateľstva sú aj ženy a treba um, sa sústrediť na to, aby ženy mali prístup v zelenom hospodárstve k vysoko kvalifikovaným pracovným miestam. To je mimoriadne závažné, aby sme zabránili tomu, že dôjde k nespravodlivému rozdeľovaniu kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovných žien. Ženy a muži by mali dostať dobre kvalifikované zelené pracovné miesta, na čo je potrebné vytvoriť aj potrebné podmienky. Čiže primerané platové ohodnotenie a prístupnosť týchto pracovných miest pre ženy. Tieto musia mať aj lepší prístup k technickým pozíciám a vedúcim pozíciám v zelenom hospodárstve a zároveň by mali mať zabezpečený aj prístup k trvalo udržateľným technológiám v domácnosti, v polnohospodárstve, v, k, em, eh, k informačným a telekomunikačným a komunikačným technológiám, tak by ženy aj v budúcnosti mohli byť viac zapojené do zelených pracovných miest. Zároveň by mali byť zapojené do rozhodovacieho procesu, mala byť zabezpečená rovnováha e, rodová a taktiež zastúpenie žien v rozhodovacích grémiach v zelenom hospodárstve. E, týmto spôsobom by e, sme senzibilizovali zvyšok spoločnosti voči týmto témam. Približne 2,5 miliardy ľudí v rozvojových krajinách ešte stále závisí od biomasových palív a najmä ženy sú zodpovedné za získavanie napríklad palivového dreva a podobných e, surovín. Zároveň treba investovať do efektívnejších a menej voči životnému prostrediu škodlivých opatrení. Ženy by mali mať viac kompetencií, a možnosti rozvoja zelené technológie musia ženy výrazne podporovať a musia im pomôcť na to, aby sa mohli osamostatniť a postarať sa samé o seba. Ak neexistujú prípojky elektrickej energie, tak je potrebné využívať obnoviteľné zdroje energie a malo by to platiť aj pre odľahlé regióny nové pracovné príležitosti by sa tak pre ženy mohli vytvoriť. Je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila um, perspektíva rodovej rovnováhy v rámci zeleného hospodárstva. Mali by byť prijaté opatrenia na to, aby sa ženy výraznejšie zapojili do nových možností zeleného hospodárstva. Budem prezentovať príslušné pozmaňovacie návrhy, najmä v tom zmysle, aby ženy boli výraznejšie zapojené do zame- možností zamestnania v rámci zeleného hospodárstva. Ďakujem pekne, ďakujeme aj pani Barbare Matera a tým pádom pani Šantie má slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi predsedovi za skvelú prácu, ktorú ste nám práve prezentovali. Veľmi zaujímavá Rada by som ponajprv povedala, že z celého srdca sa mi zdalo zaujímavé, že ste zdôraznili, že pre, vás, pre vás je tzv. zelená ekonomika nie len životným prostredím a hospodárenie s ním v striktnom zmysle slova, výrazne ste zdôrazňovali aj trvalý sociálny rozvoj. A ja si myslím, že ak by sme mali niečo na tejto práci upravovať, tak by to bolo v podstate hlúpe, ak by sme zdôrazňovali túto zelenú ekonomiku bez trvalého sociálneho rozvoja, trvalo udržateľného rozvoja. Myslím si, že je pred nami ešte veľmi veľa práce, ktorú musíme spolu odviesť, aby sme zostali otvorení trvalo udržateľnému sociálnemu aspektu. Myslím si, že to bude zaujímavý boj. Po druhé, zdôraznili ste nevyhnutnosť štatistík. Samozrejme, že ich potrebujeme, pretože musíme preukázať existenciu nerovnosti, ktorá niektorí nechcú vidieť. Práve preto sa budeme musieť zmobilizovať a to bude druhý boj, ktorý spolu budeme viesť, aby sme získali správne štatistiky, ktoré potvrdia dysfunkciu v sociálnej oblasti a pomôže nájsť nové cesty. Tretí bod, kde vás úplne podporujem je parita v rozhodovaní. Pretože v prípade tejto otázky nepostúpime, ak skutočne nepristúpime k tomu, aby sme presadili rovnováhu na najvyšších postoch. Ženy, ktoré predstavujú 50 obyvateľstva, všetky naše krajiny, nesmierne výrazne investujú do rovného vzdelávania žien a mužov a následne ako by dochádzalo k nesprávnemu uplatneniu skvelého vzdelania. Je to zlý transfer, pretože ženy sa nedostanú na tie pracovné miesta, ktoré by si zaslúžili, nemôžu si budovať kariéru, ako by chceli a nezúčastňujú sa roz- na rozhodovacom procese. Práve preto dochádza k takejto nerovnováhe. Vy ste tiež povedali, že jeden z prostriedkov, ako bojovať proti nerovnováhe, by bolo na miestnej úrovni bojovať proti nerovnostiam takým spôsobom, že by ženy dostali určitú kompetenciu a funkcie. Ja sama som z krajiny, kde rovnováha medzi zastúpením žien a mužov je povinná prakticky práve v miestnych orgánoch. Ja vravím opatrne, pretože musíme ísť ešte ďalej. Uvedomujeme si, že ženy sú zavrtané v množstve, od, v množstve zodpovedností, ktoré vychádzajú z tzv. ženského spôsobu myslenia alebo z toho, čo by žena v úvodzovkách mala robiť, ako sú rôzne sociálne činnosti. To znamená, že ženy by napríklad mali byť v predsedníctve Um, finančného výboru na nejakej napríklad regionálnej organizácie, mali by sme ísť ešte ďalej a sledovať dopad týchto funkcií zastúpených ženami. A pozrieť sa, v akých oblastiach sa najlepšie uplatňujú. A druhý zásadný bod je rast. Povedali ste, že už nemôžeme sa hýbať iba v súkolí rastu, myslím, že tak ste to formulovali, ale zároveň si myslím, že sa nachádzame v okamihu veľkej zmeny a že sociálne otázky sa rozšíria a budú sa vyviať rýchlejšie, pretože kríza by mohla viesť k sociálnej revolte. A to sa zatiaľ nedostatočne zohľadňovalo tento sociálny aspekt článok sa v rámci krízy nebral do úvahy. Som presvedčená, že v tejto oblasti máme určitú strategickú politickú úlohu, musíme prijať stanoviska. A preto si myslím, že v rámci zelenej ekonomiky by sociálny aspekt mal byť viac zdôraznený. Podľa mňa iné druhy analýz a investícií, oblasť solidarity, boj proti zbytočnému utrácaniu a máme tu na mysli aj potravinové otázky. Nechcem hovoriť príliš dlho, avšak predsa len by som zdôraznila pár bodov. Prvý bod sa týka dopravy. Vo svojej štúdii ste zdôraznili, že niektoré obce zaviedli pracoviská, ktoré berú do úvahy rôzne potreby mužov a ženy, aby som rada zdvihla varovný prst, pretože tieto pracoviská sú určitým spôsobom politickým rozhodnutím, ale neukazujú, ako to vyzerá s dopadmi v praxi. A teraz to trošku upadlo do zabudnutia. Bolo to najskôr um, niečo, čo spôsobilo veľký rozruch a napokon to, sa to kde zamietlo pod koberec. Ja zastupujem taký volebný okruh, kde takýchto kancelárií existuje niekoľko. Rada by som vám povedala, že to neprinieslo veľa osohu. Síce sa o tom vo veľkom informovalo, ale na záver sa to dostalo do zabudnutia. Myslím, že musíme dlhodobo ukazovať eh, reálnu politickú vôľu, ak chceme dosiahnuť konkrétne výsledky. A ešte môj posledný bod. Boj proti stereotypnému mysleniu vo všetkých oblastiach. Viete, že určité oblasti a určité pracovné miesta sú pokryté iba ženskou pracovnou silou, čo vedie k veľkým obavám. Je to tak, pretože ak určité činnosti vykonávajú iba ženy, tak tieto nie sú potom dostatočne ocenené. A na druhej strane existujú technické povolania, v ktorých ženy takmer nie sú zastúpené a to súvisí aj so vzdelávaním, ktoré možno nie je na devčata vôbec zamorané. Minulý týždeň som bola na jednej návšteve na škole, ktorá vzdeláva mechanikov pre veterné elektrárne. Nejde len o to, že túto technológiu tieto veterné zariadenia sa dajú opravovať. Je to veľmi špecializované zamestnanie, ktoré je podporované aj z fondov EÚ. Spýtala som sa, koľko žien, koľko dievčat máte v rámci vzdelávacieho procesu. Odpoveď znela jednu jedinú ženu. Zároveň vyvstáva ďalšia otázka. Ako potom táto žena nájde pracovné miesto po skončení vzdelávania a učiteľia mi povedali, všetky veľké firmy chcú prioritne zamestnať práve túto ženu. Ja som na to odpovedala, tak toto si skutočne pozriem a budem to sledovať, ako sa v nasledujúcich rokoch vytvoria možnosti na to, aby ženy boli o mnoho viac zapojené do technických zamestnaní. Musíme vyvíjať väčší politický tlak, inak sa nám to určite nepodarí. Ďakujem, pani podpredsedníčka. Našou ďalšou rečníčkou je pani Blatias z Rumúnska. Ďakujem pekne. Táto správa je naozaj veľmi dôležitá a vašim vysvetleniam som sa veľmi potešila, sledovala som ich detálne. Správa je minimálne pre mňa veľmi zaujímavá, pretože sa na určité problémy pozerá z celkom iného uhla pohľadu. Snažila som sa oblasti, o, ste, o ktorých ste hovorili, mm, si rozanalizovať. Naša francúzska kolegyňa hovorila o význame žien v rozhodovacích pozíciách v úlohe priekopníčok. Myslím, že treba veľa urobiť v tejto oblasti. Máme ešte dlhú cestu pred sebou. Myslím, že musíme trvať na tom, aby na všetkých rozhodovacích stupňoch boli ženy zastúpené a potom ešte jeden návrh. Všetky návrhy, ktoré ste predniesli, sú krátkodobé alebo strednodobé, ale je vždy potrebné myslieť v tejto situácii na dlhodobé opatrenia, a to je otázka vzdelávania, pretože ženy, ktoré sú väčšinou zastúpené v školstve, môžu zohrať zásadnú úlohu pri výchove nových generácií. A tam, kde sú ženy väčšinovo zastúpené, tam je obvykle mm, veľmi zlé finančné odmenovanie. Bolo by potrebné urobiť niečo preto, aby naše učiteľky viac premyšľali o otázke trvalo udržateľného rozvoja, pretože od najnižšieho veku musí byť deťom zrejmé, že treba mať blízky vzťah k prírode, treba sa zdravo stravovať. Všetky tieto veci by sa možno mali viac zdôrazniť vo vašej správe. Bolo by potrebné zdôrazniť význam žien ako matiek, učiteľiek, tam, kde naše deti, čiže budúci dospelí, sú vzdelávaní. A túto perspektívu by mali mať od začiatku života. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kolevety. A ak by ste dovolili, len na chvíľku by som sa chcela vyjadriť aj ja. Chcela by som výrazne oceniť váš prístup k tejto téme. Sme presvedčení o tom, že ste profesionálkou v oblasti zelenej ekonomiky a že ste nám naznačili, nad čím sa máme zamyslieť, kam sa máme orientovať. A ja si v vašom texte cením najmä to, ako hovoríte o mechanizmoch na zníženie biedy v zelenej ekonomike. Zameriavate sa na ekonomické plány odstránenia chudoby v Európskej únii. V dôsledku krachu komunistického systému sú ešte teraz mnohí ľudia nezamestnaní, došlo k deindustrializácii. Zelené hospodárstvo je teda niečo, čomu sa musíme venovať, ak sa chceme zaobrať situáciou najbiednejších v najchudobnejších krajinách EÚ. Je to oblasť, kde ste skutočne odborne fundovanou osobou. A čo sa týka ďalších faktorov, indikátorov, okrem HDP, myslím, že tam ste to veľmi trefne zhodnotili. Tejto téme by sme, by, téme by sme sa radi ďalej venovali v diskusii s vami, pani Plivety. Veľmi správne poznamenala, že v oblasti zelenej ekonomiky zažívame dobu veľkej zmeny. To sa týka nadchádzajúcich budúcich generácií veľmi výrazne a tam by ženy mohli zohrať výraznú úlohu a to tak, že by príslušným spôsobom deti vzdelávali. Preto im musí byť jasné, musia si byť vedomé týchto problémov, čo by bolo potom základom pre dobrú, správnu výchovu Dobrý potenciál pre školu a vzdelávanie by sa takto mohlo vytvoriť a to by mohlo prispieť k správnej informovanosti a vzdelávaniu detí o tom, ako sa správať voči životnému prostrediu, ako sa správne sp- strávovať. To sú veľmi podstatné témy. Každý deň cez internet informujeme o všetkých dôležitých témach, ale ja mám dojem, že často chýbajú najmä pre ženy z východnej Európy tie najdôležitejšie informácie. Samozrejme, že sú tu priekopnícke krajiny ako napríklad škandinávské členské štáty. Povedali ste, že ak by všetky krajiny mali mať takú spotrebu ako Švédsko, tak by sme planétu vyčerpali za krátku dobu. Súhlasím aj s tým, že musíme zabezpečiť, aby podľa možností čo najviac žien malo rozhodovacie právomoci. Teším sa v tomto zmysle aj na pozmeňovacie návrhy. Som si istá, že sme mohli prispieť do debaty a pozmeňovacie návrhy do 6. júna do 12. hodiny na obed je potrebné predložiť. Ak nemáte ďalšie podmienky, tak eh, uzavrieme um, diskusiu k tejto téme a urobí tak pán správodajca. Ďakujem pekne za všetky vaše príspevky. Teší ma, že už sme niečo aj pochválili. Som silne presvedčený o tom, že tento text budeme môcť ešte vďaka vašim príspevkom zlepšiť. Podiel žien by mohol byť ešte viac zdôraznený. Rôzne pasáže textu by sa dali určite ešte vylepšiť. Č- a to, čo je pri tomto texte veľkým problémom, je to, že už len samotný objem textu um, nám kladie určité obmedzenia. Ja by som rád tento text poňal skôr filozoficky. Bohužiaľ musíme to poňať všetko jasne, prehľadne, transparentne. V zdôvodnení som išiel trošku do hĺbky, ale aj tam ste obmedzení na 10 500 znakov, preto sa musím snažiť byť veľmi stručný Teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. K rôznym oblastiam už eh, bolo ohlásené, že sa vyskytnú. Veľmi sa teším a očakávam s nápetím dobrú spoluprácu. Budeme tento, v tomto procese pokračovať, budeme sa spoločne snažiť hľadať riešenia a dúfame, že napriek tomu, že pri záverečnom hlasovaní narazíme určite na rozličné um, názory, tak sa nám podarí dospieť k niečomu hodnotnému. Srdečne ďakujem ešte raz sekretariátu a všetkým, ktorí prispeli do diskusie. Sekretariát ma výrazne podporil. Mojim z spolupracovníkom by som rád poďakoval Sari Fári, ktorá so mnou veľmi úzko spolupracovala. Teším sa na pozmaňovacie návrhu. Návrhy potom budeme mať ešte rokovanie tieňových správodajcov a určite sa dopracujeme k skvelému úspechu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalej budeme pokračovať v rámci spoločného rokovania. Máme jednominútovú prestávku.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 slow and Good afternoon everybody. Uh, dobrý deň. So we can start. Tak prosím, uzaďte sa, aby sme mohli hlasovať. Takže ešte raz, usaďte sa prosím vás, aby sme mohli začať.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 Hneď eh, budeme hlasovať, eh, ale vidím, že ešte nie sú všetci usadení. Okay. I think we can uh, start now. Takže myslím, že môžeme začať. No a vítam všetkých členov prezidentového výborov. No a toto je veľmi dôležitá príležitosť, dôležité hlasovanie a ja by som vám chcel povedať, že nemáme tu žiadne obrazovky, kde vidíte výsledky hlasovania, ale máte, máme, máte ich pred sebou. Takže pán predseda, prepačte. Mňa by len prepačte. Mimo mikrofónu, no dobre. Tak započítame započítame teda vašu, váš hlas. Prvým bodom je prijatie programu. Vidím, že program je prijatý. No a druhý bod eh, nie sú žiadne oznámenia predsedu, takže prejdeme hneď k hlasovaniu. Toto je také orientačné hlasovanie, takže a je aj veľmi dôležité. Ďakujem pekne za spoluprácu obom výborom. Viem, že správľať sa veľmi dobrú správu, prácu pri hľadaní spoločných riešení. Ďakujeme za to veľmi pekne. No a ja vítam pani Evelyn Regner, podpredsedničku výboru pre právne záležitosti. No a ak chcete povedať niečo povedať, tak nech sa páči. Myslím, že by sme mali čo najrychlejšie postupovať a čo najrychlejšie hlasovať, takže nebudem nič hovoriť. Dobre. A ja sa by som sa rád spýtal, či pani Parvanová chcete niečo povedať? Nie, ďakujem pekne. Ja by som chcela len poďakovať obom výborom a všetkým autorom pozmeňujúcich návrhov všetkým tieňovým spravodajcom, pretože môžem pokračovať tak, že môžem pokračovať s ohľadom na to, že súhlasím s hľadnou filozofiou návrhu komisie, tak môžem pristúpiť k hlasovaniu. Ešte raz teda ďakujem. Chcel by spravodajca ešte niečo povedať? Nie, takže môžeme začať. Ak pôjdem príliš rýchlo, tak mi to prosím povedzte. Hlasovací zoznam je trochu zradný, pretože je to strana zo štyroch. Takže ak bude niečo bezpredmetné, tak kontrolujeme. Takže začíname 26 a 22. Tie sú identické. Kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Prejdeme na líbe 24. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté takže 28 je bezpredmetná. Tedy sa skontrolovať, no dobré. Ty si skontrolovať Libe 24, no dobré. Takže si to skontrolujeme, hlasovanie je otvorené o Libe 24. Dobre, teraz to je otvorené. Nikde chýba. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to prijaté. Takže 28 je bezpredmetná. Teraz kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz prejdeme ďalej k pozmeňujúcemu návrhu 31 a libe 27, ktoré sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže líbe 28 je bezpredmetné. Teraz pozmeňujúci návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže 76 a 29 sú bezpredmetné. Teraz pozmeňujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 77 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 70. 7. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozrieme si návrh 36, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 37 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 8 za proti, zdržali sa prijatí. Teraz 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže líbe 33 odpada. Teraz líbe 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže 41 je bezpredmetná. Takže budeme hlasovať Libe 35. Takže to je ústny pozmeňujúci návrh. Spýtam sa, má niekto niečo proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, tak môžeme hlasovať. Takže Libe 35, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti zdržali sa prijatí. Takže Libe 36 je bezpredmetný. Teraz pozmeňujúci návrh 79. Budeme hlasovať len čiastočne, takže 79. Čiastočne, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 80 za, proti, zdržali sa, musíme si to skontrolovať. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhom pozmeňujúcom návrhu 80. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 81 za, proti, nezdržali sa, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 82 za, proti, zdržali sa, prijatí. 83 za, proti, zdržali sa, prijatí. 84 za, proti, zdržali sa, prijatí. 44 za, proti, zdržali sa, prijatí. A to znamená, že 37 odpadá, takže Libe 38 za, proti, zdržali sa prijatí, iba 39 za, proti, zdržali sa prijatí, kontrola Libe 39 a hlasovanie je otvorené o Libe 39. Hlasovanie je ukončené. No je to prijaté. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 45 za, proti, zdržali sa, prijatý. Takže 85 a líbe 41 sú bezpredmetné. Líbe 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 46 za, proti, zdržali sa, prijatý. Takže líbe 43 a 44 sú bezpredmetné, takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Líbe 45 je bezpredmetný, pozmeňujúci návrh 48, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 49 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Líbe 46 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 50 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Líbe 47 je bezpredmetný. Pozmeňujúci návrh 51 Len o jednej časti budeme hlasovať. OK, sorry. We, sorry, we're gonna... Takže budeme hlasovať o celom pozmeňujúcom návrhu 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 52. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Líbe 48 odpada. 53 za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže Libe 40 je bezpredmetný. 54 za, proti, zdržali sa, prijatí. Libe 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 55 za, proti, zdržali sa prijatí 56 za. Mm. Uh, my fault, we should have voted on amendment 55, so... Takže mali sme hlasovať o 55, takže prejdeme, alebo nemali, takže prejdeme na 56, tak to je ústny pozmeňujúci návrh. Má niekto niečo proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Takže nie sú žiadne protinávry, takže 56 za, proti, zdržali sa, prijatí. To znamená, že 86 je bezpredmetná. Teraz pozmeňujúci návrh 86 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí Libo 50 za, proti, zdržali sa. Myslím, že Líbe 50 si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Líbe 50.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 kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. Libe 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. Libe 55 a Libe 56 sú bezpredmetné. Takže prejdeme na kompromis. 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. To znamená, že môžeme prejsť na pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Líbe 2 za. Dobre, pardon, takže to bolo identické, takže No sme už hlasovali. Takže 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 60 bezpredmetná, 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 a líbe 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Líbe 5 je bezpredmetný, 9 za, proti, Takže pozmeňujúci návrh 9 je ústny pozmeňujúci návrh. Má niekto niečo proti? Nie, tak budeme hlasovať o 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 62 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené o článku 62. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Libe 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Libe 7 a pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa prijatý. Libe 8 je bezpredmetný. It's, it's also Liebe 9 falls. Liebe 9 je bezpredmetný a prechádzame na Liebe 10. Liebe 10 falls, Liebe 13. Bezpredmetné je 10 a 13, takže prejdeme na Liebe 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za. Proti? Zdržali sa prijatí Takže pozmeňujúci návrh 13 alebo 12, ktoré sú identické. To je za. Proti zdržali sa prijatí. Teraz len časť 64 za. Proti zdržali sa prijatí. 14 a 19 za. Proti zdržali sa prijaté. Líbe 11 za, proti, zdržali sa, proti. 15, Líbe 15 je bezpredmetný. Takže budeme hlasovať o pozmeňovacom 15, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené o sa návrhu 15. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. si návrh 16, kto je za, proti, zdržali sa. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 66, za, proti, zdržali sa, prijatý. 67 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý, Libe 17 je bezpredmetný, 17 za, proti, zdržali sa, prijatý, 18, Libe 8 odpadá, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, teraz časť pozmeňujúce návrh 65, to tiež bezpredmetné, takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 23. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 24 a 21 sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Máme ústny pozmeňujúci návrh. Je, sú, sú nejaké námietky proti ústne predkladanému návrhu? Ak nie, hlasujme. Je tu námietka? Nie. Kto je za? Proti? Zdržiava sa niekto hlasovania? Myslím, že musíme to skontrolovať. Elektronicky hlasujme, prosím, teraz. Každý už odhlasoval? Ešte nie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Návrh 25. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 69. Je to hlasovanie po častiach. Najprv k prvej časti. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Musíme si to overiť elektronicky. 69. prvá časť. Začíname hlasovať, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmenie Nie, druhá časť. 69. Áno, je tu poznámka. Nebolo to jasné? Vystúpenie bez mikrofónu a predsedajúci odpovedá. Nie, nie, bolo to jasné. Bolo to zamiet- jasne zamietnuté, vysvetľuje predseda, opravuje sa. Teraz bolo to jasne prijaté. Budeme hlasovať o druhej časti tohto návrhu. Za proti, kto sa zdržal, prijatá aj druhá časť. Teraz návrh 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 71 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenej nom uznesení elektronicky. Teraz prosím, začnite hlasovať. Je tu poznámka Teraz nebudeme hlasovať. Máme tú poznámku. Poprosím o chvíľočku strpenia. Kým začneme hlasovať v záverečnom znení, bol tu zmetok. Vyjasním vám to, čo sa týka LIBE 15, pozmeňujúce návrhu 15. O čom presne sme hlasovali? Ja neviem, či bolo každému jasné, o čom hlasoval. Každý tomu rozumel? Pozmeňujúce návrh 15. Hlas, hlasovali sme o poznajúcom návrhu 15, hovorí predseda. Nie? A potom teda znejú hlasy z pléna? Can I ask you, President, to, uh... Pán predseda, mohli by sme, možno by každý sa zhodne, že by sme mohli zopakovať, lebo ľudia hlasovali vo viere, že hlasujú za návrh 15. Mi sa zdá, že to konkrétne hlasovanie bolo metúce, tak ho len k 15? Pretože Libe 11 bol, bolo to bezpredmetné. Áno, ale nebolo to jasné. Ľudia si mysleli, že hlasujú za Libe 15. Dobre, urobme to. Ten návrh je v poriadku? Vyjasní to veci? Pýta sa predseda. Navrhuje, budeme elektronicky hlasovať k pozmejúcemu návrhu 15, to bude lepšie. Každý tak súhlasí, že urobíme na strane 9 pozmenujúci návrh 15, že sa o ňom bude hlasovať. Každému je jasné, o čom hlasujeme? Áno? Takže elektronicky hlasujeme pozmenujúcom návrhu 15, úvodné ustanovenie 13. Začíname hlasovať, prosím. Ešte stále čakáme na niekoľkých ľudí, ktorí neodhlasovali. A teraz hlasovanie skončilo. Výsledok je, že ja si myslím, že prijatý. Pozmejúci návrh 15 je prijatý, ale je lepšie dvakrát hlasovať. To je bolo naozaj dobre, že ste to pripomenuli. Hlasovanie o záverečnom znení takto pozmenenom e, tohto uznesenia. Elektronicky prosím, hlasujeme. Always open. <laughs> Končím hlasovanie. Jasne sme to prijali. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme spravodajcom. A Thank you very much everybody for, the, uh, for that. Všetkým ďakujem za hlasovanie a želám každému dobrú chuť k obedu. Ďakujem.